A teraz budeme mať tajné hlasovanie k vymenovaniu člena Európskej komisie. Ide o vymenovanie pána Nevena Mimicu v prípade, že by dostal väčšinu. Parlament môže hlasovať za alebo proti vymenovaniu. Najprv, OK, dobre. Takže nikto nemá slovo, ale máme tajné hlasovanie a preto svieti len modrá lampa, modré svetlo. Aby ste sa nemuseli ďalej pýtať, môžete hlasovať áno, nie, zdržal sa, ale svieti len modré svetlo. Takže tajná voľba, otváram hlasovanie. Volili všetci kolegovia? Ešte raz sa pýtam, či už každý hlasoval. Aj vy? Dobre. Takže končím hlasovanie. Je zvolený 565 hlasmi proti 64 a 64 sa zdržalo hlasovania. To znamená, že pán Mimica je zvolený a za komisiu pán podpredseda Ren. Rečník má zapnutý mikrofón. Áno, vážení pani poslanci, v súlade s článkom 21 prístupovej zmluvy Chorvátska Rada konzultovala Európsky parlament a to hlasovanie, ktoré ste práve vykonali, vyjadruje pozitívne stanovisko parlamentu k úmyslu rady vymenovať komisára Mimicu. Vítame to a teraz je na rade, aby spolu s predsedom komisie urobila posledné kroky. Chceme sa poďakovať Európskemu parlamentu za to, že umožnil, aby konzultačný proces prebiehol veľmi efektívne, usilovne a umožnil, umožnil e, začiatkom júla zostavenie komisie, ktoré zodpoveda novej realite EÚ. Ďakujem, pán komisár. A teraz hlasovanie k harmon- o harmonograme rok- zasadnutí parlamentu v roku 2014. Najprv pani Lulingová, ktorá sa k tomuto hlásila. Len veľmi krátko chcela by som vysvetliť, prečo som predložila pozmeňujúci návrh aj s kolegami a chcela by som informovať kolegov, o tom, že je dôležité, aby sme neodhlasovali nejaký nezákonný e, kalendár. Je, nie je to politická záležitosť, ale právna záležitosť. Nie je tu o to, či by sme mali hlasovať za alebo proti nejakým ďalším e, plenárnym stretnutiam v Bruseli, ale jednoducho e, musíme z, hovoriť, pod, riadiť sa tým, ako sa rozhodol súdny dvor, pre všetkým z roku 2012. Ak si pozrite ten kalendár, tak je tam 18 plenárnych zasadnutí v Štrásburgu, miesto 12. A je pravdou, že e, prax je taká, že vo volebnom roku by sme mohli mať 11. To E, v podstate umožnil, umožnil súd aj výslovnou výnimkou. S tým nie je žiaden problém. Avšak problém spočíva v tom, že z decembra 2012 rozhodnutie súdneho dvora len zopakovalo v bode 56, že ďalšie plenárne stretnutia nie je možné zorganizovať za situácie, pokiaľ nie je tých 12 e, v Štrásburgu. Je to len logické, že doplňujúce môžu byť pridané len, keď sú potrebné navyše, ale e, na jednej strane vo volebnom roku 12 e, plenárnych stretnutí je veľa a na druhej strane výzve k dodatočným v Bruseli to neprichádza jednoduché. Môžeme mať 11 plenárnych stretnutí a potom nepotrebujeme doplňujúce, alebo zorganizujeme 12 plenárnych stretnutí a potom nemôžem, potom by sme mohli predpokladať ešte aj nejaké doplňujúce. Takže 11 plenárnych schôdzi a žiadna doplňujúca, alebo 12 plenárnych schôdzi a 3 doplňujúce. Tak, aby kolegovia tomu rozumeli, e, aby sme to teda zjednodušili, tak sme navrhli ako prvé riešenie, samozrejme mohli by sme navrhnúť aj druhé. Ak tento pozmenujúci návrh nebude odhlasovaný, pán predseda, tak kalendár na rok 2014 opäť sa dostane na súd. A aby sme sa vyhli takýmto nepríjemným, nešťastným riešeniam. Dovolila som si vysvetliť dôvod našich pozmenujúcich návrhov a chcem požiadať, aby ste o tom mohli, mohli hlasovať, pretože to naozaj len objasnenie. Takže dámy a páni, ešte chvíľka pozornosti. Pani Lulingová, pozorne som si vypočul vaše odôvodnenie. Samozrejme, že sme sa o prípustnosti tohto pozmenujúceho návrhu dlho radili. Dlho to kvasilo. Aj som vysvetlil veci. To, čo vy hovoríte, 12 zasadnutí bolo v roku 2012 nie e, bolo v roku 2012 pred súdom, ale nie pre rok, keď sú voľby. V článku 33 súd svojho rozsudku k rokovaniam počas volebného roku poskytol vyjadrenie a súd povedal, že 11 zasadnutí je prípustných, pretože tých 5 dní, ktoré sú vyčlenené na voľby, volebné obdobie, E, znamená, že vo volebnom roku sa musí konať v Štrasburgu len 11 zasadnutí a preto sú možné ďalšie zasadnutia v Bruseli. Takto by som to vysvetlil a preto ešte raz hlasovanie. Pozmenujúci návrh 1. Kto je za? Prosím, zdvihnite ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. A teraz návrh a týmto sú schválené návrhy pre, konferencie predsedov a týmto je kalendár schválený. Teraz prerušíme naše rokovanie, aby sme mali slávnostné zasadnutie e, a stretnutie s prezidentom Portugalska, pánom Anibal Cavaca Silva. To je veľmi pomôže. Presidente da República Portuguesa.